k vašej funkcii a je mi cťou byť prvou komisár, prvou zástupkyňou komisie, ktorá vás oslovuje v tejto vašej novej funkcii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za túto poctu a aj za blahoželanie k môjmu novej funkcii. Ďakujem všetkým, čo mi blahoželi. Dúfam, že Európska únia dostane takú Noémovú archu a bude to spoločenstvo Solidarity a mnohí sa budú môcť nalodiť na túto loď. Máme tu 6 uznesení, ktoré boli predložené na túto tému a tým pádom končíme túto rozpravu a zajtra budem hlasovať o tejto téme. Posledný bod na dnešnom programe. A e, vítam všetkých, e, ktorí teraz e, neskoro ešte majú sedacie svaly a vydržia to s nami. Máme tu otázku na ústne zodpovedanie komisie, čo sa týka odbornej justičnej prípravy. Chcem najprv pána Bellingvera požiadať, aby e, nám uviedol do tejto témy. Grazie, signor presidente. Signora Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. My sme predložili e, túto otázku na ostné odpovedanie, aby sme si s komisiou vyjasnili, že v rámci Stokholmského programu je veľmi dôležité e, ustanoviť istú justičnú kultúru v celej Európe, ktorá bude rozšírená v rámci celého našeho územia. Je veľmi dôležité, toto je veľmi dôležité, ale tiež s ohľadom na je to dôležité aj s ohľadom na oznámenie, ktoré by mala komisia predložiť o budúcich pilotných projektoch. No a my e, si práve potrebujeme vyjasniť niektoré tieto koncepcie. Najprv je treba apelovať na to, aby konzultácie s parlamentom začali čo najskôr a aby sa dosiahla tá úvodná fáza momentu, kedy potrebujeme koncipovať tie budúce projekty, aby sme ne, nabrali nesko, neskorenie a meškanie, aby sme sa nezapojili už príliš neskoro v tej fáze, keď e, tie projekty budú nadovodať konkrétnu podobu. Je to preto, čo my sa chcem vyjadriť, máme k tomu ešte zásadné poznámky, hlavne s ohľadom na to, že národní sudcovia a advokáti jednotlivých štátov sú všetci veľmi dôležití pre budovanie celej Európy. Pretože je práve treba jasne vedieť, vykladať si národné právo a legislatívu a to zaistí podmienky pre zabranenie konfliktov a umožní to lepšie spravovať e, podmienky každodenného života občanov. Takto bude môcť teda lepšie regulovať e, život a bežnú realitu všetkých ľudí, ktorí žijú v rámci Európy a tiež zabezpečiť uplatniteľnosť práva a aj práva spoločenstva a zabezpečiť, aby to všetko zlepšilo život našim občanom. A to prispieje k tomu zlepšeniu Mali by sme sa snažiť zabrániť niektorým problémom. Preto predkladáme hm, túto vec. Máme k tomu pár vecí. Napríklad nesúhlasíme s tým, aby išlo o projekty typu Erasmus, pretože sudcovia a advokáti, ktorí eh, by eh, boli zapojení do hm, projektu Erasmus, tak eh, ich počet bol nízky, pretože takáto mobilita by predstavovala vysoké náklady a preto by to nebolo veľmi relevantné vzhľadom na veľký počet sudcov a prokurátorov. Ďalšia dôležitá otázka sa týka tzv. familiarizácie, pretože si musíme uvedomiť, že ľudia, ktorých sa to týka, sú ľudia veľmi vzdelaní, skúsení a zároveň sú to však ľudia, ktorí majú k dispozícii veľmi málo času preto e, a títo ľudia už majú isté znalosti a je treba ich mobilizovať e, k tomu, aby si prispôsobili tieto znalosti a aktualizovali ich aj v európskych otázkach. Je teda treba sa zamerať na virtuálne vzdelávanie a používanie nových technológií a to všetko, čo umožní lepšie výmenu týchto skúseností a vedomostí. Je treba sa zamerať na konkrétne jednotlivé problémy, ktorým musia sudcovia čeliť a na nové e, vedomosti, ktoré podporia ďalší profesný rozvoj týchto justičných profesí. Musí ísť o niečo, čo umožní týmto ľuďom zohľadniť už terajšie znalosti a prispôsobiť sa lepšie k tomu, aby mohli reagovať na nové výzvy, s ktorými sa Európa potýka. Ako viete, pani komisárka, ide nám o to, aby sme priniesli niečo nové do tých tradičných kurzov a vzdelávacích programov, ktoré zatiaľ prebiehajú. A práve preto sa pýtame, koľko fondov máte k dispozícii? My máme isté predstavy, čo sa týka e, tej centrálnej európskej inštitúcie, ktorá by mala mať tento proces na starosti, pretože si myslíme, že by to mala byť vec, e, ktorá pôjde z dola nahor a nie centralizovane. Myslíme si, že je naozaj treba sa zamerať na budovanie celoeurópskej mentality medzi sudcami a advokátmi, pretože toto potrebujú naši občania, ináč sa nám nebude dariť budovať naozaj tú Európu, ktorú chceme. Toto je vec, ktorá je veľmi dôležitá pre rozvoj celoeurópskej súdržnosti. Ďakujem pekne, ďakujem, že ste aj e, dodržali svoj rečnícky čas a ďakujem aj za e, tento úvod. A teraz chcem požiadať pani komisárku, pani Georgievu, aby mene komisie prednesla svoj príspevok. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene komisie sa chcem poďakovať za položenú otázku. A naozaj som rada, že môžeme debatovať o tejto otázke s Európskym parlamentom. Komisia sa snaží zlepšiť prístup k takýmto školeniam, nielen pre sudcov a prokurátorov, ale pre všetkých e, právnikov. Kontakty so všetkými sieťami a zástupcami organizácií ako mimoriadne dôležité. Členské krajiny zohrávajú taktiež veľkú úlohu, pretože majú hlavnú zodpovednosť za odbornú prípravu e, sudcov, právnikov a zamestnancov súdov. Komisia teraz skúma, aké finančné prostriedky budú potrebné na implementáciu takéhoto, tak, te, takéto európskej odbornej justičnej prípravy a budú predložené e, veľké projekty aj v rámci nadchádzajúceho finančného výhľadu, ale musíme zatiaľ spraviť e, viac s dostupnými prostriedkami, ktoré máme teraz k dispozícii. sme pri, prijali kroky na to, aby to bolo lepšie zohľadené vo finančných programoch na rok 2011, ale chcem zdôrazniť, že už viacero rokov aktéry mali predkladať e, viacero projektov ako reakciu na tendre, ale bolo to viac menej sklamaním, pretože bolo predložených iba veľmi málo projektov a komisia e, lutuje hlavne, že bolo predložených málo kvalitných projektov pre e, notárov alebo súdnych tlmočníkov okrem iných. Komisia už vypracováva e, koncepty, ktoré majú umožniť výmenu skúseností medzi právnikmi. Je to článok 46, 6a e, finančných e, pravidel. Hovorí sa o spoločných charakteristikách a o tom, aké organizačné aspekty by mali byť zohľadnené mať e, spoločnú justičnú kultúru. Tu treba podporovať e, Európsku justičnú sieť, e, organizovať spoločné aktivity pri porovnávaní a aproximácii práva. Možno, že by tu mal vzniknúť, mala vzniknúť aj Európska justičná akadémia, tak ako je to v akčnom pláne. Kontakty s aktérmi poukázali na to, že je potreba lepšie štrukturovať takúto odbornú justičnú prípravu. Vyvstalo viacero otázok, na ktoré sa komisia zameriava, ako napríklad e, typ aktivít, o ktorých hovoríme, keď hovoríme o odbornej justičnej príprave, ako e, monitorovať e, úspešnosť, ako hodnotiť kvalitu, ako využiť osvedčené postupy, ako trans, ako umožniť transfer know-how, ale taktiež, aké zručnosti sú potrebné na prácu v európskej, e, v európskej oblasti spravodlivosti aj pri cezhraničnom bankovníctve a taktiež sa treba v rámci odbornej prípravy zamerať na potreby našich občanov. Chceme využiť e, spätnú väzbu z týchto aktivít na zhodnotenie európskej legislatívy v našej snahe lepšej tvorbe politík. Toto sú niektoré aspekty, na ktorých pracuje komisia a bude to základ oznámenia, ktorú, ktoré komisia predloží v roku 2011 a v tom oznámení samozrejme bude aj návrh financovania Komisia naozaj má veľké ambície. Čo sa týka e, financovania, teda väčšie ambície v porovnaní so súčasnosťou a máme radosť toho, že sa ďalej bude hovoriť o odbornej justičnej príprave a že aj parlament sa zapája do tejto dôležitej rozpravy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz v mene politických skupín Prvý rečník bude Tadeus Zvievka. Dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, zásada vzájomného uznávania, ktorá naozaj je zásadná, vyžaduje, e, si vyžaduje dôveru vzájomnú a dôveru v súdnictvo v iných krajinách. A toto môže byť výsledok iba vzájomného poznania pochopenia, pochopenia kultúr a pochopenia justičných e, systémov v Európe. Môže to však byť podporované politikmi, ktoré by e, vyzývali k mobilite, výmene skúseností, návštevám a taktiež odbor, odbornú prípravu pre sudcov. Potrebná je taktiež modernizácia univerzitných e, osnov. Aktívnu úlohu musia hrať európske siete, ktoré e, fungujú v rôznych justičných oblastiach. Čo sa týka účinnosti justičnej odbornej prípravy, tu musíme zdôrazniť e, úlohu e-justice, e-justice, viacjazyčný portál, ktorý by mal umožniť prístup k databázam, k justičným mimosúdnym opravným prostriedkom a ostatným prostriedkom, ktoré majú pomôcť občanom pri riešení ich právnych eh, sporov. Právne registre a jednoduché úsmernenia pre právne systémy v členských krajinách sú taktiež potrebné. Európsky parlament mal, by mal byť plne zapojený do vypracovávania a prispôsobovania obsahu justičnej prípravy hlavne e, pilotné projekty v súlade s článkami 82 a 83 zmluvy. Európska komisia taktiež musí konzultovať parlament, čo sa týka e, zámerov vytvárať nové inštitúcie na základe existujúcich e, sieť pre spoluprácu, hlavne Akadémia európskeho práva a Európska sieť odbornej justičnej prípravy Rozvoj európskej justičnej kultúry môže urýchliť riešenie cezhraničných prípadov a taktiež e, zefektívniť fungovanie vnútorného trhu a uľahčiť život našich občanov. Ďakujem. E, Lídia Joanna Geringer de Odenberg e, úrhölgyet kérem hozzászólásra. Má slovo teraz na 1,5 minúty. Pani przewodniczący! E, pracując już drugą kadencję w Ďakujem, pán predseda. Je to moje mm, druhé mm, volebné obdobie v právnom výbore Európskeho parlamentu, takže viem veľmi dobre, aká je dôležitá táto vec. Budovanie európskej e, súdnej oblasti by e, nebolo možné bez vyškolených a vzdelaných právnikov je dôležité, ťažko môžeme e, doceniť úlohu súdnictva e, v e, ochrane európskeho práva. Nielen, že sudcovia sa môžu obracať na súdny dvor v otázkach, ako si vykladať európske právo, zatiaľ čo môže byť porušované na národnej úrovni. Preto je veľmi dôležité, aby sudcovia dobre poznali európske právo. Dnes to tak nie je vždy. Oficiálne právo EÚ je nadradené národnému právu, niekedy však nie je docenené. Ja som za to, aby sa e, školili sudcovia, vycvičili sudcovia a posilnili e, štruktúry, ktoré majú organizovať e, výcvik ako Európska právna akadémia alebo Európska sieť pre výcvik a kurzia musíme e, zohľadniť toto v novom e, vyjednávaní finančných e, výhľadov na ďalšie obdobie. No, Ďakujem pekne za to, že ste dodržali čas. Za frakciu ALDE má teraz slovo Diana Bolis na 1,5 minúty. Ďakujem eh, za slovo, pán predseda, hm, pani komisárka. Už tam zostalo nás len niekoľko v tejto eh, sále správneho výboru. Veľmi nám leží na srdci štokholmský program. Nemá však zmysel sedieť tu, či v Bruseli, a eh, schvalovať nové právne akty, ak sudcovia v členských štátoch nepoznajú a nedokážu e, interpretovať príjmané zákony. A tá situácia vôbec nie je ružová. E, my e, máme veľké nároky na národných sudcov, musia poznať národnú legislatívu, európsku legislatívu, za právne systémy iných členských štátov, ovládať jazyky, mať schopnosť komparácie rôznych právnych systémov. To si žiada čas, peniaze a asi viac ako len jeden život. Ťažko to možno e, e, zabezpečiť e, pri našich sudcoch, aj keby sme sa všemožne snažili E, e, samozrejme, dá sa tomu pomôcť výmennými programami, e, ďalšou odbornou prípravou, vzdelávaním. A členské štáty majú čo riešiť v tejto oblasti. Ja sa však chcem pozrieť do budúcnosti. Dnešný študenti právnych fakult sú sudcovia budúcnosti a musíme skutočne koncipovať vzdelávanie v oblasti práva tak, aby sme mali dobre e, pripravených sudcov budúcnosti. Ďakujem. Ďalším je pán Jaroslav Paška. Máte slovo. Jedna minúta

pánovi Paškovi. Nechali sme vás dohovoriť. Teraz vystúpi pán Baldassare, nie je však prítomný. On no, mal možnosť vystúpiť ako posledný. A ešte predsa len dáme slovo pani Cecílii Winström, ktorá zastupuje liberálov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Musíme budovať e, budúcnosť Európy, ktorá bude sa opierať o spoločné hodnoty a spoločnú dôveru. Spoločné hodnoty sú našou spoločnou silou a o hodnotách e, netreba diskutovať alebo vypracovávať právne akty. Ide skôr o stretnutia medzi odborníkmi z právnej oblasti, aby mali možnosť navzájom si vymeniať skúsenosti a navzájom sa učiť, pretože iba tak sa e, dá získať rešpekt pred rozdielmi a dajú sa pochopiť jednotlivé tradície, treba e, posilniť vzdelávanie a pochopenie e, medzi Európanmi. Preto musia byť príležitosti na stretávanie e, mužov a žien, ktorí predstavujú jadro justičných systémov v Európe. Musíme intenzívne konať a máme veľké očakávanie od komisie, aby tento, táto oblasť bola e, rozvinutá, aby bolo budované, bola budovaná Európa. Ďakujem. Ešte raz dám slovo komisárke Georgieva. Nik ďalší sa nehlási do diskusie. Prosím, aby pani komisárka uzavrela rozpravu k tomuto bodu. Ďakujem eh, veľmi pekne za slovo. Eh, tie témy eh, a podnety, ktoré tu odzneli, sú v súlade so zámermi komisie presadzovať myšlienku vytvárania sietí, ktorá by umožnila právnym odborníkom vychádzať eh, z toho najlepšieho, čo je k dispozícii. A zároveň tieto siete by mali vytvárať platformu pre eh, odbornú prípravu na národnej, európskej, medzinárodnej úrovni a takisto využívať v širšej miere právnu akadémiu, takisto aj e, ústav odbornej prípravy a ústav e, verejnej správy. Myslím si, že veľmi správne ste e, poukázali na potrebu vízie do budúcnosti. S týmto samozrejme možno len súhlasiť natíska sa otázka, ako e, e, nakladať s programom e, odbornej prípravy 2011 a ako toto ošetriť v ďalšom finančnom výhľade. No a po tretie, s radosťou informujem Európsky parlament, že portál e-justice bude spustený 16. júla E, nebudeme čakať na to nové oznámenie, chceme skutočne konať a e, ide predsa o lepšie presadzovanie európskeho práva. Chceme aj budovať klímu dôvery e, na strane občanov a chceme kolektívne pokročiť v konečnom dôsledku v prospech našich občanov. Nebudem e, už e, viac to rozoberať. E, pán predsedajúci, poprvýkrát konáte vo vašej novej funkcii. Začali sme presne 5 minút po 21. hodine a zdá sa, že by sme mohli skončiť 5 minút pred polnocou. Blahoželáme a ja vám prajem počas ďalšieho predsedovania, aby ste boli tak dobre organizovaní, ako tomu bolo dnes večer. Ďakujem. Pani komisárka, ja sám sebe zaprajem toľko, aby tá spolupráca medzi parlamentom a komisiou ostane